zverejnený v zápisnici zo schodze, ak do schválenia zápisnice nebude vznesená námietka, budú tieto menovania považované za potvrdené. A tým sa dostávame k ďalšiemu bodu programu, to je vyhlásenie podpredsedničky komisie.